kultúre a zanechať eh, to zlé minulosti. Na to, aby sa na to podarilo, musíme jasne povedať, že násilie sa nikdy nedá odôvodniť iba kultúrou, tradíciami alebo náboženstvom. Nechceme nikomu vnúcovať eh, náš model, chceme presadzovať eh, všeobecné hodnoty, ktoré sú zakotvené aj v charte OSN. Myslím, že by sme v tomto mali byť naozaj neoblomní. Taktiež musíme pracovať na zmene kultúrnych e, spôsobov vnímania. Taktiež musíme podporovať osvetové kampane, e, zvyšovanie právomoci žien v mnohých spoločnostiach. Musíme toto podporovať aj v našich krajinách. Musíme taktiež nadviazať spoluprácu so odborníkmi v vzdelávaní, v zdravotnej starostlivosti, e, taktiež v sociálnej oblasti a lepšie tiež určiť, ktoré sú tie rizikové skupiny, aby sme dokázali vykonávať dostatočné preventívne opatrenia. Pani predsednička, chce podporiť e, tú kampaň nulovej tolerancie, ktorú spustila komisia proti tomu mrzačeniu pohľadných orgánov. Dúfam, že to urobíme všetci, že ju podporíme a že sa spojíme v konkrétnych krokoch. Ďakujem. A teraz pani Gurmaj. Kolegovia, napriek rastu problémov v celosvetovej komunite čísla zostávajú hrozné, čo sa týka tejto praktiky, predstavujú nielen hrozné porušenie základných ľudských práv žien a dievčat, ale je to závažný dôvod pre dávanie moci do rúk ženám o svojom vlastnom zdraví. Táto škodlivá prax naozaj stiažuje akékoľvek kroky, hoci je jasné, že treba vzdelávať všetkých zúčastnených a takisto vie s nimi dialog. UNICEF sa takisto zapojil a dokázal, že všestranný prístup založený z dialógu e, vedie k pozbudzujúcim výsledkom. Teraz je čas zintenzívniť naše úsilie a zapojiť e, do hry aj cieľ skoncovania s mrzačením ženských pohlavných orgánov, ktorý je súčasťou rodovo podmieneného násilia voči ženám. Potrebujeme e, relevantné dáta na úrovni EÚ. Vítam fakt, že Európsky inštitút pre rovnosť pohlavy e, sa zapojil do tejto práce. Myslím si, že naozaj musíme nemilosrdne sa snažiť vykoreniť e, túto prax, pretože v niektorých členských štátoch e, je dokonca možné postaviť predsud páchateľov takýchto hrozných činov. Chcem poďakovať pánu komisárovi Filemu, že prišiel. Ďakujem za úžasnú odvedenú prácu. Ako komisár. Dúfam, že ho zvolia opäť, pretože potrebujeme zaangažovaného človeka, ako je on. Ďakujeme pani Gurmaj, pani Lutford na Latford slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Som veľmi rada, že môžem sa pripojiť do tejto prierezovej e, rozpravy, do ktorej sa zapojili všetky politické skupiny. Som veľmi rada, že odsudzujeme túto nepriateľnú prax e, ženskej obriezky. Mrzačenie ženských pohľavných orgánov je ale silnejší a e, lepšie vyjadrujúci výraz toho, čím prechádzajú deti, dievčatka. Je to skoro až mučenie. Odhad e, dievčat, ktoré podstupujú túto praktiku, dosahuje až číslo 65 tisíc, ako vychádza z nedávnych výskumov. 65 tisíc dievčatiek, ktoré sú v e, svojom kráľovstve ohrozené touto praxou, to je úplne nepriateľné. Nesmieme takéto niečo tolerovať. Tlač v Spojenom kráľovstve e, je zjednotená v názore, že treba e, postaviť pred súd páchateľov tejto činnosti, ale predsa už celé 10 ročia bola táto prax nelegálna a nepodarilo sa pred súd podstaviť zatiaľ nikoho. Som veľmi rada, že prokuratúra v Spojenom kráľovstve, ktorá teraz má na čele ženu, vytvorila sieť prokurátorov v celom Spojenom kráľovstve, a zintenzívnili úsilia v boji proti tomuto javu. Treba urobiť viac aj v oblasti vzdelávania a osvety zvýšenia informovanosti. Myslím si, že to má byť celoeurópska, celounijná iniciatíva. Som rada, že liberálny demokrat a um, ministerka sociálnych vecí Lynn Featherstone, ktorá venovala 55 miliónov libier na medzinárodný boj proti skoncovaniu, za skoncovanie zmrzačením ženských pohľadných orgánov dnes o 11 v Spojenom kráľstve, bude to presne 12 hodín tu na v Európe, bude e, mať e, na sociálnych sieťach k tomuto podujatie. Prosím, pripojte sa k nemu. Pani Bauer. prezident. Ďakujem, pani predsedajúca. Ako ukazuje táto diskusia, všetci súhlasíme s tým, že údaje o dievčatách, ktoré podstupujú e, túto prax, je šokujúce. Udáva sa, že okolo 130 miliónov žien na celom svete podstúpilo takýto zákrok. Egypt, Etiópia, Somalsko a Sudan sú medzi krajinami, kde až 98 dievčat podstúpi tento zákrok. V Nigerii, v Kenii, v Senegale a v ďalších krajinách je to 20 až 30 všetkých žien. Ale nielen v Afrike sa vykonáva takáto prax aj na Strednom a Blízkom východe, v Jemene, Ománe, v Iraku, v Kurdistane a v beduínskych komunitách v Izraeli. Štatistiky, ktoré nedávno publikoval UNICEF, analyzovali sa v nich údaje z 20 krajín v Afrike, kde je mrzačenie ženských pohľavných orgánov bežné. 18 z týchto krajín je v Strednej Afrike, v Centrálnej Afrike a Petina mm, dievčat v subsárskej Afrike podstúpi tento zákrok. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov sa vykonáva na dievčatách od veku 3 do veku 15 rokov. Musíme hovoriť o porušeniach práv dieťaťa a o násilí proti dievčatám a proti ženám. Má to rovnakú závažnosť ako iné mm, veľmi zlé činy. Čo sa týka pristahovalcov do Európy, etnické menšiny, ktoré teraz žijú v iných častiach sveta, vrátane Európskej únie, tiež sa vykonáva táto prax. V nich odhadujeme, že 500 tisíc dievčat a žien v Európe je ohrozených takýmto zákrokom. V desiatich členských štátoch EÚ sa už uplatňujú opatrenia v trestnom zákonníku voči tak takejto praxi, ale trestné zákonníky vo všetkých členských štátoch EÚ by sa mali zjednotiť a mali by to vyhlásiť za trestný čin. Vo všetkých členských štátoch EÚ prenasledovanie a e, skúmanie tohto javu by sa malo, e, by malo zahrnúť aj extrateritorialitu. Už sa tu spomenulo, že vo Francúzsku 60 tisíc žien v Spojenom kráľstve 65 tisíc žien e, po, muselo podstúpiť tento zákrok a napriek tomu, že existuje možnosť prenasledovať páchateľov, vykonávateľov tohto javu, nevykonáva sa to v praxi, takže potrebujeme presadzovanie zákonov v praxi. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Garcia Pérez. Ďakujem pani predsedajúca. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov je forma násilia proti ženám a devčatám a predstavuje jasné porušenie základných ľudských práv. Bolo potrebné, aby sa Európsky parlament vyjadril proti tomuto fenoménu. Spomenuli sa tu údaje 140 miliónov žien a dievčat, 500 tisíc v Európe a štúdie hovoria, že asi 17 tisíc dievčat v Španielsku je ohrozených e, týmto mrzačením. Preto s uspokojením príjmame stratégiu komisie a vychádzame z toho, že musíme prejsť od slov k činom a podnetiť rôzne stratégie aby sme podporili prevenciu a vykorenenie tejto brutálnej formy násilia proti ženám. Je potrebné poukázať na význam vzdelávania odborného personálu, spolupráca medzi verejnými inštitúciami a organizáciami občianskej spoločnosti je potrebná, aby sme vykorenili tento fenomén ktorý nepatrí do 21. storočia, pretože ak niekto chce odôvodňovať túto praktiku e, tým e, že nejakými e, zámienkami, či už náboženskými, či kultúrnymi. Ide tu predovšetkým o hranicu porušenia ľudských práv. Ďakujem za pozornosť. Pani Hall, 1,5 minúty. Pani predsednička, aj ja chcem oceniť iniciatívu moje kolegyne z Veľkej Británie, e, ministerky pre medzinárodný rozvoj. E, ona totiž stanovila túto tému za prioritu o vlády Veľkej Británie, aby sa zastavili tieto praktiky e, v jednej generácii aj doma Veľkej Británie aj v zahraničí. Chcem vyzvať komisiu a ESVČ, aby pokračovali v tomto úsilí a v snahe spolu s členskými štátmi, aby vyčlenili financovanie na citlivé miestne projekty, pretože najlepšie pokroky zaznamenávame, keď podporujeme miestne projekty v malých spoločenstvách rodiny, eh, ak sa odvážia verejne vyhlásiť, že upúšťajú týchto praktík eh, mrzačenia. Okrem týchto krokov priamo v teréne si tiež vyžaduje vykonávať aj úsilie na najvyššej eh, diplomatickej úrovni. Európska únia musí konať spoločne s globálnymi partnermi ako s Africkou úniou a vytvoriť a dosiahnuť globálny konsenzus eh, v zastavení tohto mrzačenia. Na budúci mesiac tu v Štrasburgu sa uskutoční spoločné parlamentné zhromaždenie a chcem sa opýtať komisie, aké konkrétne kroky má v pláne, aby využila túto príležitosť tejto schôdze a presadila eh, dosiahnutie konkrétnych krokov e, aj spolu s africkými štátmi, aby naozaj prejavili záväzok ukončiť e, toto mrzačenie polenov orgánov raz a navždy. A chcem oceniť to, čo povedal pán komisár. Naozaj je to zneužívanie detí a musíme to zastaviť. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Matera. Ďakujem pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Rada by som dnes upozornila Európsku komisiu na prioritu násilia proti ženám. Pretože keď hovoríme o mrzačení ženských pohlavných orgánov, hovoríme o násilí proti ženám. Európsky parlament v roku 2009 sa vyjadril širokou väčšinou, keď odhlasoval iniciatívnu správu práve k tejto téme, ale práve táto téma ešte ani dnes nie je prioritou programu EÚ. Je to neaktivita, je to facka, e, podvod pre európske e, ženy, tých 500 tisíc e, žien na našom kontinente, ktoré utrpeli to, touto brutálnou praktikou. A tiež je to facka tým 140 miliónom ženám na svete, ktoré sú takto mrzačené a ktoré sa pozerajú ale na Európu ako na kolísku ľudských práv. Som hrdá, že moja krajina má e, pokročilú legislatívu e, so zákonom z roku 2007, kde sa zakazuje mrzačenie ženských pohlavných orgánov v Taliansku a uvažuje sa presne o podpore mnohých e, aktivít, hlavne v oblasti prevencii proti tejto nepriateľnej forme násilia. Vážení kolegovia, pán komisár, najdôležitejšie slovo a najsilnejší nástroj je prevencia kontrast, upozorňovanie na fenoména prevencie. A preto som rada, že Taliansko so 4 miliónmi eur je to významné gesto um, uviedlo do praxi prostredníctvom oddelenia pre možnosti informačnú kampaň, ktorá sa volá Nikto nie je vylúčený. Táto kampaň sa obracia na e, rodičov imigrantov, aby e, nerobili e, túto praktiku na svojich dcerách. A existuje aj také zelené telefónne číslo, ktoré je určené práve pre naliehavé prípady. EU si musí stanoviť konkrétne opatrenia, vymieňa dobré skúsenosti implementovať a podporovať e, rezolúciu OSN o mrzačení ženských pohlavných orgánov, pretože neaktivita EÚ sa nemôže chápať len nejako pasivita e, ktorá, v téme, ktorá je veľmi vážna a dôležitá pre ženy, ale nielen pre ženy, ale aj pre mužov. Pani Kostelo. Pani predsednička, keďže dnes si pripomíname Medzinárodný deň na elimináciu týchto praktík, dôležité o tom hovoriť v Európskom parlamente. Um, ehm, mrzačenie ženských pohľadných orgánov je hroznou praktikou. 140 miliónov žien na celom svete, už tomu bolo vystavené 2 milióny. Každoročne sú tomu vystavené a pol milióna v EÚ. Aj u nás eh, v krajine zhruba 3,5 tisíca žien bolo vysvedených tejto praktike za rok e, často sa to vykonáva na deťoch a preto sa to považuje za porušovanie práv dieťaťa. E, má to veľmi závažné aj psychologické, aj zdravotné dôsledky. Akčný plán komisie je dobrým začiatkom na vytvorenie e, konkrétneho e, plánu na boj proti tomuto mrzačeniu e, a taktiež celoeurópska kampaň pod vedením Amnesty International je dobrým krokom. Väčšina krajín už má legislatívu zakazujúcu tejto krajiny. Írsko bolo jednou z posledných krajín a to je taktiež úsilím jednej mladej somalskej ženy, ktorá viedla kampaň za túto legislatívu. Legislatíva je síce potrebná, ale musíme e, položiť dôraz aj na prevenciu. Musíme zmeniť úplne zmyšľanie, pretože takéto násilie sa nikdy nedá odôvodniť iba kultúrou alebo náboženstvom. V decembri 2012 e, rezolúcia OSN odsúdila e, tieto praktiky, podporili toto uznesenie všetky krajiny Africkej únie a pričom v africkom rohu napríklad až 90% žien sú vykonované tieto praktiky. Ehm, mladá somálska žena o ktorej som už hovorila, sa plánuje vrátiť e, koncom tohto mesiaca do svojej e, krajiny pôvodu, aby viedla kampáne. Musíme chrániť e, sociálnych pracovníkov, musíme zhromažďovať údaje, ale musíme taktiež zhromaždiť naše úsilie, podporovať túto kampaň boja proti mrzačeniu a chcem vyzvať všetkých poslancov, aby ju tiež podporili na internete. Teraz pani Moren Šartie, ďakujem pani predsedajúca, pán komisár. Venujeme sa téme, o ktorej by sme už ani nemali hovoriť, pretože ide proti všetkým hodnotám, ktoré zakladajú EÚ a predovšetkým ide o legálnosť a práva, ide o rovnosť medzi mužmi a ženami, ide o uchovanie práv žien. E, teda musíme bojovať proti násiliu, proti e, ženám Máme už legislatívu, máme chartu základných práv, istambulský dohovor proti násiliu na ženách. Vieme naozaj, koľko je skutočne obetí tohto mrzačenia, koľko máme obetí na svete. Vôbec to presne nevieme. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov je nevydanou krutosťou, Ide o degradovanie dôstojnosti žien, dievčat a malých dievčatiek, pretože sa to veľmi často robí v mnohých krajinách vo veľmi útlom veku a preto sa musíme mobilizovať. E, hlavne, aby sme ochránili tieto bezbranné dievčatka. Sú to vary, kultúrne praktiky, ale predovšetkým sú to barbarské praktiky. Mrzačenie je definitívne postihuje ženy celý život. Prichádzajú zdravotné, hygienické problémy, ktoré veľmi často vedú k smrti a my to nemôžeme prijať. Dochádza k tomu aj na území EÚ, aj mimo únie. A to e, nie je preto, že je to mimo nášho teritoria, že by sme neboli e, zodpovední. Týka sa nás to. Ide o vážne porušenie ľudských práv Ide to proti e, právam na zdravie, fyzickú integritu, aj proti právu e, nebyť mučený, pretože ide e, skutočne o kruté neludské zaobchádzanie. Francúzsko je prvou krajinou, ktorá príjma najviac obetí tohto mrzačenia. A my máme legislatívu na ochranu týchto obetí tento kultúrny problém treba rozhodne razantne riešiť aj vychovova vzdelávanie mužov, chlapcov, kampaňami zvyšovania povedomia. Žiadna tradícia sa nemôže chápať ako platná, keď ide o takýto barbarský akt a preto potrebujeme takú legislatívu a ja schválim aj odsek 4 ktorý nás žiada, aby sme v EÚ mali skutočnú legislatívu na odstránenie tohto fenoménu. Ďakujem pani Moran Šartie, pán Kašman. Vážená pani predsedajúca, stojíme tu a gratulujeme si medzi sebou, že sme zorganizovali aj my Medzinárodný deň proti v anglické skratke FGM. Ja si neblahoželám. Každý jeden deň by mal byť Medzinárodný deň, ktorý za skoncuje s mrzačením ženských pohľavných orgánov. Ja tu som 15 rokov v parlamente a ja neverím, že tu stále ešte stojíme a apelujeme na činy. Komisia vydala svoje vyhlásenie, na ktorom pracovalo 6 generálnych riaditeľstiev, ako keby to bolo horizontálne konanie, ktoré treba podporiť, ale my potrebujeme ešte oveľa viac, aby sme aspoň do konca nášho mandátu urobili niečo hmatateľné. Mrzačenie ženských pohľavných orgánov je predsa porušenie práv dieťaťa, práv ženy, práv, ľudských práv a treba sa s tým konečne vysporiadať celkovo ak máme uznať právo ženy, vrátanie práva na sexuálne zdravie, na reproduktívne zdravie, to je právo ženy, nie je právo muža, nie je právo nejakého klerika, ktorý, náboženského fanatika, ktorý má niečo povedať k tejto veci. Sú tu fyzické e, účinky na zdravie, ktoré sú hrozné na zdravie ženy. A preto je čas konať. Tie čísla, ktoré tu počúvame, štatistiky v členských štátoch EU, tie sú hrozné. Pán komisár, počúvajte, e, čo chcem povedať. Poznám vás, musíme stále robiť ešte viac, volať po skoncovaní s, tým, s touto praxou, obracať sa na všetkých našich priateľov apelujem na Európsku úniu, na všetky členské štáty, aby podpísali Európsky dohovor o boju, boju proti mrzačení ženských pohľadných orgánov a rodovo podmienenom násilí. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, dúfam, že už nikdy nebudeme musieť hovoriť počas budúceho mandátu o tejto téme, ale budeme len hovoriť o tom, s, čom, s čím sa vyspredal nás, náš akčný plán. Ďakujem, pani Kosta. Credo ja si myslím, že sme všetci presvedčení, že tento fenomén treba odstrániť na dvoch úrovniach. Jedna úroveň, ako spomenul predrečník a kolegovia SND, ale e, názor je prierezový, že potrebujeme harmonizáciu národnej legislatívy a smernicu EÚ, lebo aj v Európe Existujú rôzne legislatívy, ktoré ochraňujú len mladistvých a iné krajiny. V Taliansku sme oveľa prísnejší e, v vzťahoch spolupráce, ako spomenul pán komisár. Európa musí vyslať silné signály s krajinami, kde máme bilaterálne dohody, pretože táto kampaň a legislatíva proti tejto praktiky musíme ísť s tým sloganom More for More. E, potrebujeme aplikovať toto heslo aj vo vzťahoch s africkými krajinami. Po tretie, aj v Taliansku, ako hovorila pani Matera, kde je veľká kampaň, e, aj tak je veľké množstvo dievčat, ktoré e, trpia touto praktikou, ale sú celé komunity, ktoré chápu túto praktiku ako iniciáciu. A preto potrebujeme kampane na zvýšenie povedomia a len sankčný prístup nie je postačujúci. Potrebujeme aj kampane. A teraz pán Koferaty. Ďakujem, pani predsedajúca. Mutilácia či mrzačenie ženských pohlavných orgánov to je e, najhoršia forma násilia proti ženám, hlavne devčatám. A teda potrebujeme bojovať všetkými nástrojmi. A tie nástroje, ktoré máme zatiaľ, nie sú postačujúce. Ja si myslím, že je veľmi užitočné, ako pripomenula pani Kosta, musíme konať aj na kultúrnej úrovni nie je tu žiadne odôvodnenie pre toto násilie, barbarský akt voči dievčatám. A musíme teda začať už v školách. A EÚ musí byť veľmi jasná v každej politike, či už rozvoja občianstva, dodať aj do tejto politiky jednak sankcie, ale aj kultúrne stimuly, pokiaľ ide o šírenie ľudských práv musíme postupovať tak, aby sa zvyšovalo povedomie, že ide vlastne o potlačanie základných ľudských práv žien a dievčat, teda aj prevencia, ale aj represia. Ďakujem, pán Koferaty. Pani Thompson. Tak, fru Forman, herr komisér, Under dække er at være en religiøs og kulturel... Ďakujem pekne. Keďže je to tradícia vychádzajúca z kultúrnych a náboženských eh, um, presvedčení. Ešte stále k tomu dochádza na celom svete aj tu v EÚ. Iba v Európe sa odhaduje, že pol milióna žien eh, vznáša psychické a fyzické dôsledky e, takéhoto mm, zmrzačenia. 180 tisíc žien eh, a dievčat je vystavených tomuto nebezpečenstvu obriezky. Mrzačenie pohľadných orgánov je jeden z najzávažnejších prejavov zneužívania. Existujú žiadne E, medicínske dôvody, prečo by bolo vhodné odstrániť veľkú časť ženských pohľadných orgánov a to často za veľmi nehygienických a veľmi pochybných podmienok bez akejkoľvek anestézie. E, takáto extrémna forma rodového utláčania a potláčania práv ženy si zaslúži naozaj rázne odsúdenie, preto chcem podporiť a oceniť iniciatívu komisie angažovať sa v boji proti mrzačeniu pohľadných orgánov je dôležité, aby komisia naozaj uplatnila nulovú toleranciu. Musíme to presadiť aj v praxi v členských štátoch. Chcem ešte zdôrazniť, že legislatíva je nevyhnutná, aj prevencia tohto násilia je nevyhnutná. Musí to však byť legislatíva, ktorá bude platná v celej EÚ a ktorá bude rázne zakazovať eh, mrzačenie ženských polenovranov aj na dievčatách. Ďakujem Ďakujeme pekne, pán Mölzer. Eh, ďakujem, pani predsednička. Eh, masovým pristahovalectvom z krajín mimo EÚ zaznamenávame aj problémy ako vraždy do cti alebo mrzačenia polenových orgánov. Aj keď toto mrzačenie už 20 rokov sa považuje za porušovanie ľudských práv, doposiaľ v štátoch, z ktorých pochádzajú tieto praktiky, sa nepodarí podarilo dosiahnuť veľmi výrazný pokrok. Senzibilizácia a osveta e, zdravotníckého personálu, rodinných príslušníkov, taktiež e, vhodné školenia, vzdelávania e, príslušných pracovníkov aj v súdnictve je rozhodne prínosné. Je jasné, že mnoho pristahovalkyň sa stáva obeťou tejto obriezky, keď sa vracajú späť do, tvoje, do svojej krajiny pôvodu. Mm, takýto čin, keď sa vykoná v takejto krajine, nie je považovaný za trestný čin za zločin je hanba, že aj keď počet obetí v Európe sa odhaduje až na 500 tisíc, v tejto súvislosti sa um, naozaj u, udelilo iba veľmi málo trestov za takýto čin. To je naozaj veľká hanba. Ďakujem a teraz pani Prendergast v rámci Catch the Eye. Ďakujem, pani predsedajúca. Každých 11 sekúnd dievčatko niekde vo svete má e, zmrzačené genitálie, aby sme skončili s týmto barbarským postupom odstraňovania, odstranenia klitorisu a veľkých pískov. Niekedy sa to robí žiletkami, kusmi skla alebo nožnicami. Niekedy to nie je sterilizované, tieto nástroje, všetko to je nehygienické. 15 percent prípadov je takých, že dokonca našijú kožu naspäť a zostane iba maličký otvor pre vylúčovanie moču. Toto sa nedá popísať žiadnou náboženskou praktikou, je to čisté mučenie. Vyše troch miliónov žien a detí. E, ja som, to je hrozné číslo a dokonca aj keď niekto vie, čo to znamená byť pôrodná babica, e, keď rodí dieťa takáto žena, tak je veľmi ťažké, aby porodila dieťa, keď je takto zmrzačená, aby dieťa vyšlo pôrodnými cestami. V mnohých percentách je to strašné utrpenie, ktoré žena podstupuje ešte raz, keď rodí dieťa. Myslím si, že každú príležitosť treba využiť, aby sme zastavili takéto hrozné mučenie. Ďakujem. Ďakujem, pán Benion. Uh, uh, thank you, chair. Ďakujem, pani predsedajúca. Je tu podobná otázka komisii z Birminghamu. Som počul, že sa robí kampaň proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov. Lynn Federston, moja liberálno-demokratická kolegyňa, ktorá je vo vláde Spojeného kráľovstva, si postavila skoncovanie s touto hroznou praxou ako svoju prioritu. Je to praktika, ktorá je nepriateľná. Je to nepriateľné porušenie základných práv. Ovplyvňuje to tisíce žien žijúcich v Európe. Prečo Európska únia nekričí hlasnejším hlasom proti tejto praxi? Aké konkrétne kroky sa už urobili, aby sa pomohlo členským štátom bojovať proti mrzačeniu ženských pohľadných orgánov? Napríklad stačí, aby sme sa podelili o najlepšie praxe, kedy sa pomohlo skoncovať v e, istých komunitách s touto praxou. Ďakujeme, pokračujeme v spontánnej rozprave. Tu končí KHDI a ďalším bodom programu ideme na ďalší bod. A ešte pán komisár. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za slovo. Hovorí pán komisár Füle, ja som veľmi rád, že túto tému, znám pod anglickou skratkou FGM, máme dnes na programe. Žiadne dievča, žiadna žena by nemala takýto hrozný zákrok podstúpiť. Chcem poďakovať parlamentu a výboru pre ženské práva a rodovú rovnosť za ich odhodlanie, za ich boj, za ženské práva a za skoncovanie s mrzačením ženských pohľavných orgánov. Každý deň sú ženy znásilňované, byté, zomierajú v Európe len preto, že sú ženy. Nie je to priateľné. Nie je priateľný ani fakt, že milióny dievčat sú nutené podstúpiť mrzačenie ženských pohľavných orgánov. Každý rok riskujú smrť a ak aj prežijú toto svoje zranenie, čelia vyhliadke, že budú postihnuté celý život a ich pôrod dieťaťa bude veľmi rizikový. Európa musí robiť kampaň za to, aby ženy mali moc vo svojich vlastných rukách, aby mohli povedať sami, ako naložiť s vlastnými telami. My musíme pomôcť im iniciatívami za, za skoncovanie s týmto hrozným činom. Európska komisia predklada konzistentné iniciatívy, aby podporovala členské štáty EÚ, ktoré majú dosiahnuť hmatateľné výsledky pri vykorenení všetkých foriem násilia voči ženách. Plne využíva kompetencie Európskej únie v tejto veci. Tie štáty, ktoré nie sú členmi EÚ, tam práva e, detí a žien tvoria súčasť vyjednávania rokovania, keď sa posudzuje, aké finančné prostriedky Európska únia môže poskytnúť takéto tretej krajine. Ale nekončí to týmto, nekončí to len peniazmi. Toto všetko je o budovaní medzinárodného celosvetového konsenzu v tejto veci. Obchodná dohoda Európskej únie má takisto svoj vlastný širší politický rámec, ktorý určuje vzťahy Európskej únie s tretimi krajinami, obchodné vzťahy. Asociačné dohody totiž to obsahujú tieto politické podmienky, napríklad klauzulu, ktorá hovorí o úcte k ľudským právam. Je to zásadný prvok, ktorý podčiarkuje vzťahy medzi dvoma krajinami vstupujúce do dohody. Je to, je to zásadný pilier, sú tu kanály pre dialog o mnohých tematikách. Ctené poslanky, ctení poslanci, pokračujme v úzkej spolupráci e, v tejto veci, v tejto téme. Využíme každú príležitosť, aby sme informovali ľudí o tom, za čo bojujeme. Ja budem konzultovať s mojou kolegyňou Vivien Redingovou a poviem jej o všetkých užitočných návrhoch vrátane toho návrhu, ktorý predložila dnes pani Hol. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. Uzatvárame tento bod. Je tu návrh uznesenia a hlasovanie prebehne dnes o 12. A teraz ústná otázka. Program na JAD 2, akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy. Pána Simpsona